koncepciu CatchDI, pretože sme, um, máme príliš veľký skos. Ďalšou témou je správa Hongkong 20 rokov po odovzdaní. Ja by som chcela ako prvomu dať eh, slovo spravodajcovi Alinovi Smithovi. Ďakujem veľmi pekne. Chcem odprezentovať veľmi stručne túto správu, teda to stručne, to vás iste poteší takto neskoro v noci. Každopádne domnievame sa, že, uh, spra- že odporúčania Európskeho parlamentu majú svoj zmysel v tomto prípade a my môžeme historické prepojenia našich členských štátov využiť napríklad na to, aby naša zahraničná politika bola založená na konkrétnych hodnotách a nemali by sme byť e, väzňami e, vlastnej histórie, ale keď môžem povedať osobne, podľa mňa je to veľká tragédia, že keď Európska únia začína hovoriť jedným hlasom, môj vlastný štát, Spojené kráľovstvo, sa rozhodol ústupiť do izolácie Brexitom, ak eh, hoci teda moja krajina Škótsko e, tohto účastná možno nie je, takže možno ešte budeme v kontakte v budúcnosti. Každopádne v správe som sa snažil, sum, e, snažil e, inventarizovať stav vzťahu s Hongkongu 20 rokov po dovzdaní. Bol tam uplatnený prístup jedna krajina, dva systémy a Hongkong je možno najväčším hospodárskym a teda obchodným partnerom Európskej únie. Je veľmi dôležitým partnerom v dialogu EU Čína Musíme byť eh, k sebe úprimní, je to pekné miesto, však nie je dokonalé a Zostávajú pochybnosti o tom, alebo teda eh, oceky B a L eh, tejto správy vyjadrujú obavy z toho, že ten systém jedna krajina, dva systémy sa podkopáva a v oceku P, ktorý podľa mňa zohľadňuje aktuálnu situáciu, v oceku T stanovujeme, alebo hovoríme o možnosti, ako podporiť občianskú spoločnosť v Hongkongu. To je, to je veľmi dôležitá skupina e, organizácií, ktoré potrebujú našu podporu a e, ja dúfam, že e, podpora bude rovnaká v hlasovaní, ako bola pri vypracovaní správy. Bolo len dva pozmeňovacie návrhy zo strany ALDE týkajúce sa financií alebo teda transparentnosti a daní a ja ich podporujem, aj moji spolupracovníci. Ja si myslím, že to je skutočne dôležitá oblasť, kde môžeme podporiť boj proti praniu špinavých peňazí a finančnej kriminalite. Chce, chcem poďakovať e, spolupracovníkov a odporúčam snemovni tento text. Ďakujem veľmi pekne za správu aj za to, že ste dodržali rečnícky čas a teraz s radosťou odovstávam slovo pánovi Andriu Kajtisovi, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážené poslankyne a poslanci, tieto snemovne Hongkong je 14. najväčším obchodným partnerom v Európskej únie v tovare a štvrtým v službách. Viac ako 2000 európskych spoločností má zastúpenie v Hongkongu. Európska únia je pre Hongkong druhým najväčším obchodným partnerom v oblasti tovarov po e, Číne. My sme navštívili Hongkong len pred dvomi týždňami a pozvali sme um, hlavného predstaviteľa Hongkongu na návštevu Bruselu. Autonómia Hongkongu je totiž e, základom jeho úspechu. E, úspechu. Ľudia e, v Hongkongu teraz volajú pro povolebné reforme a majú teraz konečne možnosť voliť hlavnú výkonnú radu. Toto by malo byť základom zákona, zákone, ale ako spravodajca no, správne pripomína systém, jedna krajina, dva systémy sa dostáva pod tlak. Právny štát a nezávislosť súdnictva v Hongkongu sú spochybňované a implementácia volebnej reformy sa odložila. Okrem toho to nemôžeme zabúdať na príklad piatich, piatich kníh tlačiarov, ktorí zmizli v roku 2015. Tu ide o základné porušo- tuto je zásadné porušovanie zákonov a nie je to izolovaný príklad alebo prípad. My sa snažíme posilňovať bilaterálny dialog s Hongkongom a e, nová fáza štrukturovaného dialogu s Hongkongom sa rozbila len pred mesiacom. A my v tomto dialogu vždy zdôrazňujeme jednu vec a to, že princíp jedna krajina, dva systémy je základom e, prosperity Hongkongu, avšak je tiež dôležitým e, princípom pre Čínu, pre jej vlastný rast a prosperitu. A naše vzťahy s Čínou sa e, sa dostávajú do čoraz napätejšej fázy nielen z hľadiska ekonomického, ale aj zahraničnej politiky a bezpečnostných otázok. Ten náš dialog je veľmi otvorený a naša, naše posolstvo čínskym priateľom je veľmi jasné. Záchrana systému jedna krajina, dva systémy je aj v ich záujme a my by sme sa spoločne mali snažiť toto dodržať. Teraz začneme rozpravu. Pani Dubravka Šujca má slovo na 1,5 minúty na, zo strany EPP. Ja <clears throat> sa chcem poďakovať spravodajcovi Elinovi Smithovi za vynikajúcu spoluprácu a za podporu, e, ktorú máme. E, je to e, odporúčanie na komisiu, na radu aj na vysokú predstaviteľku a chcem zdôrazniť, že v našej správe sme uviedli, že Hongkong je dôležitým obchodným partnerom Európskej únie a samozrejme podporujeme tento prístup jedna krajina, dva systémy a vysoká miera autonómie, ktorú má Hongkong v porovnaní s Čínou. A e, máme tu britsko-čínsku e, deklaráciu spred 20 rokov ktorej za to vďačíme. My ako Európska inštitúcia by sme mali všetkých obchodným partnerom poskytnúť podporu. Vieme, že v Hongkongu panuje právny štát, že sú tam zabezpečené všetky práva a prostredníctvom tejto správy sme chceli podporiť e, občanov Hongkongu, pretože cieľom je liberalizovať aj čínsku spoločnosť. Rešpektujeme autonómiu Hongkongu, to je dôležité pre naše budúce dobré vzťahy s Čínou. Preto by Európska únia mala e, vyjadriť podporu čo sa týka e, volebného práva, budúce voľby by mali byť úplne demokratické, slobodné a transparentné, ale musíme pokračovať aj v bilaterálnom a posilniť bilaterálny dialog s Európskou úniou a to sme urobili aj e, pri našom hlasovaní vo výbore AFET. Dúfam, že zajtra to tiež bude podporené. Ďakujem a zo strany, zo strany SD pán Picula na jednu minútu. Ďakujem pani predsednička, pani podpredsednička, ďakujem spravodajkyni za spravodajcovi za vynikajúcu spoluprácu. Táto, spráce, táto správa je dôležitý krok pre ďalšiu spoluprácu s Hongkongom. 20 rokov je za nami, 30 rokov pred nami a e, jedna krajina, dva systémy, to je dobrý predpoklad. Európska únia má dobrý vzťah s Hongkongom, je to dôležitý obchodný partner, ale mali by sme lepšie spolupracovať, čo sa týka vzdelávacích a výskumných programov. Čo sa týka situácie v Hongkongu, možno poznamenať, ako sa Peking e, mieša do poriadku Hongkongu je tu snaha obmedzovať práva slobodných novinárov. E, videli sme demonstrácie v Hongkongu, niektorí požadujú nezávislosť, ale oficiálna politika EÚ je politika jednej Číny a dvoch systémov a toto určuje e, našu, e, determinuje našu spoluprácu. Ďalší problém je daňové úniky, daňové podvody. Podporujem apel na vládu Hongkongu, aby prijala opatrenia proti takým spoločnostiam, ktoré majú filia, pobočky e, a umožňujú tieto praktiky a dúfam, že to zajtra podporia aj kolegovia. Ďakujem. Pán Stas, ďakujem, pán Belder, ďakujem veľmi pekne. Ja som um, čítal v jednej knihe z roku 2017 uh, e, esej od e, Jacobsona, to je novinár, ktorý pôsobil v Hongkongu, ktorá bola veľmi zaujímavá. On hovoril o tom, že e, prísľub Číny zachovať dva systémy e, bol len hrou a pán Smith veľmi správne poukazuje na túto hru a ja chcem poďakovať spravodajcovi za túto správu a za diskusiu, pretože my by sme mali takto podporiť eh, bojovníkov za demokraciu a za eh, obhajobu ľudských práv v Hongkongu. Takže pokračujeme. Martin Širdeven, máte jednu minútu. Ďakujem pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Ja som toho názoru, že pokiaľ ide o túto zložitú a rozpoluplnú situáciu v Hongkongu, môžeme byť len otvorení a pristupovať k tomu otvorene. Táto otvorenosť vychádza na jednej strane na uznaní one, princípu One Country, Two Systems, jedna krajina, dva systémy, ale na druhej strane aj je tu potrebná kritika politiky regionálnych a, medzi, a národných e, e, elít, e, na základe ktorých je Hongkong veľmi nerovnou spoločnosťou. Na jednej strane je tam extrémna chudoba, na druhej strane je to charakterizované extrémnym bohatstvom. Je tu obrovská kríza na, trhom, na trhu, na trhu s, s bytmi. Boli o tom správy a táto kríza je podporovaná financiami z daňových Eh, rajov, ktoré nie sú na zozname daňových oáz. Takže pokiaľ ide o ľudské práva, tak v tejto podobe nebudeme môcť vyjadriť náš súhlas s touto správou. Ďakujem. Teraz dostane slovo opäť pán Andriu Kajtis za Európsku úniu postup catch the eye vynecháme. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedkynia. Toto bola veľmi užitočná výmena názorov a v mene e, pani Mogherini sa chcem poďakovať spravodajcovi za jeho vynikajúcu prácu aj cteným členom za ich príspevky. Z tejto diskusie sme vyrozumeli, že zdieľame e, záväzky e, voči autonómii Hongkongu v kontexte princípu jedna krajina, dva systémy. Vzťahy medzi Európskou úniou a Hongkongom naďalej sa vyvíjajú nielen v oblasti obchodu a ekonomiky, ale aj colnej oblasti, e, technológie, e, bezpečnosť potravín, e, životné prostredie a vzdelávanie. Európske spoločnosti hrajú dôležitú rolu pri finančných službách, logistike a distribúcii služieb. Takže máme tu efektívne podnikateľské prostredie v Hongkongu a dúfame, že vysoké e, normy Hongkongu a právneho štátu e, budú, podporovať nediskri- no, budú pokračovať v nediskriminácii a na záver chcem ešte raz povedať, že komisia oceňuje rolu parlamentu pri zachovaní tejto dôležitej otázke, tejto dôležitej otázky na medzinárodnej agende. Ďakujem veľmi pekne. Pán Andriu Kajtis, ešte raz by som udelil slovo spravodajcovi. Máme konsenzus k tejto správe. Ešte bol konsenzus, než sme sa dostali na plenárku. Pokiaľ ide o e, volebnú reformu, tak je tam nejednotný konsenzus, ale myslím, že sa nám podarilo vypracovať vyvážený text a to je všetko. Ďakujem veľmi pekne, dovidenia. And we are heading